Príjemné popoludne všetkým. Dúfam, že ste mali príjemné dovolenky a, a že tento rok bude dôležitý pre výbor DV. Dosiahneme dôležité ciele, hlavne v boji proti klimatickým zmenám a hlavne budeme bojovať s efektami týchto zmien v rozvojových krajinách. Začneme teda prijatím dnešného programu. Sú nejaké vý, výhrady alebo námietky či komentáre k tomuto programu? Ak nie, tak dnešný program je prijatý. Máme tu zápisnicu z predošlých stretnutí, ktoré musíme prijať 21. a 22. júna 2010, z 1. júla 2010 a z 5. júla 2010. Všetci ste ich dostali. Tieto zápisnice, ak máte nejaké pripomienky, pokiaľ ide o tieto zápisnice, tak ich adresujte sekretariátu do konca nášho dnešného stretnutia. Ak teda nedostaneme žiadne výhrady, tak tieto zápisnice budú prijaté. Chcem vám pripomenúť, že mimoriadne stretnutie nášho výboru sa uskutoční zajtra medzi druhou a pol treťou v sále 5G2 budeme sa venovať katastrofickým záplavám v Pakistane a vážnej humanitárnej kríze, ktorú e, tieto záplavy spôsobili. E, Pani komisárka pre humanitárny pomoc Kristalina Georgieva tam bude prítomná, aby nám porozprávala o reakcii únie na túto krízu a aby e, zreferovala o svojej poslednej návšteve na tomto mieste. Bola tam minulý týždeň 23. a 25. augusta a teda dúfam, že sa zúčastníte na tomto dôležitom stretnutí, ktoré je na najvyš aktuálne. Má komisia nejaké oznámenia? Nie. Ďakujem. Nedostali sme doteraz žiadnu otázku na komisiu, pokiaľ ide o naše dnešné stretnutie, žiadne otázky. Teraz budeme hovoriť o bode 6. Ide o uplatnenie usmernení, niektorých usmernení, pokiaľ ide o vývozné úvery, ktoré majú verejnú podporu. Toto je téma, ktorá nie je známa, ale veľmi dôležitá pre rozvojové krajiny na juhu a pozorovatelia diskutujú o plusoch a mínusoch týchto vývozných úverov činnosti vývozných agentúr sú považované za dôležité a prospešné pre rozvoj veľkých spoločností, ale tieto agentúry sú aj kritizované z iných strán, e, pokiaľ ide o umožnenie spoločnosti v krajinách, kde sa robia tieto investíciu, e, pokiaľ ide o tento vzťah k politickému pôsobeniu, ktoré sa týka práv zamestnancov a ostatných e, ľudských práv Pán Barstes je spravodajcom eh, pre náš výbor a takisto eh, naša práca smeruje eh, na, k vypracovaniu správy výboru INTA. Ide tu o niektoré usmernenia, ktoré sa týkajú vývozných úverov s verejnou podporou s cieľom zaintegrovať e, právo Európskej únie. Ide samozrejme o zapracovanie rozvojovej dimenzie do tohto projektu, aby vývozné agentúry alebo agentúry pre vývozné úvery mohli bojovať proti chudobe a za koherentnosť v našej politike rozvoja. Naša výmena názorov sa nerobí na základe návrhu stanoviska, tak ako to bolo nesprávne povedané v predošlom návrhu programu, ale ide o... Pracujeme na základe e, pracovného dokumentu, ktorý ste všetci dostali. Pán Stas, máte slovo na 6 minút. Ehm, Ďakujem, pani predsedajúca, milí kolegovia. Téma e, vyzerá byť odbornou, ale je veľmi dôležitá a výboru INTA musíme poskytnúť dôležité stanovisko nášho výboru. Verejná podpora vývozných eh, úverov je veľmi dôležitá a rizika podnikov, ktoré eh, rady exportujú, majú tu na dôležitú úlohu. Verejná podpora týchto úverov sa týka komerčných, e, nepoistiteľných alebo ťažko poistiteľných vývozných úverov, čiže ide o také, také modely podnikov, ktoré poskytujú takéto vývozné úvery. Väčšina z nich sa nachádza v súkromnom vlastníctve, iné zasa sú čisto štátnymi zariadeniami. Kolegovia, ktorí e, sa nevyznajú veľmi dobre v, v tejto terminológii, E, určite e, budú poznať niektoré názvy e, po spoločnosti, napríklad Spojené kráľovstvo, Export Credit, Department v Nemecku, je to Eula a Hermes. Ide teda o zariadenia, ktoré poistujú, zaistujú vývozné úvery. Tie pravidlá, ktoré tu platia, podliehajú dohovorom v rámci OECD, právne záväzne však nie sú, vytvárajú však určitý rámec, v rámci ktorého vláda môže poskytnúť e, vývozné úvery. Tí z vás, ktorí sa chcú zahlbiť do tejto problematiky hĺbšie, tak vám poviem, že generálne riaditeľstvo pre zahraničnú politiku má k tomu politický e, materiál, kde sú všetky tieto predpisy a pravidla e, spracované. OECD dohody e, vedú k úpravám, ktoré, ktoré sú výsledkom teda tohoto dokumentu, ktorý chceme pretaviť aj do európskej legislatívy. Je to materiál 2460, je to materiál komisie. V, od Lisabonskej zmluvy má parlament väčšie e, právomoci a to, čo teraz dnes diskutujeme, pôvodne je bolo spolurozhodovanie, teraz je to normálny zákonodárny proces a tým pádom náš e, výbor má oveľa väčší vplyv Smernica OECD v rámci eh, by mala pre, prejsť do eh, európskeho práva. Chcem preveriť, aké dopady eh, to má na rozvojovú spoluprácu. Prečo teda komisia má úlohu pretaviť tieto predpisy do záväzných predpisov EÚ? Nuž preto, pretože chce právnu právnu e, istotu týmto e, inštitúciám, ktoré zaistujú vývozné úvery, aby neboli potrebné zmierovacie e, mechanizmy VTO pri rizikových prípadoch. Ak sa pozriete na odbornú literatúru, tak pochopíte, že celé tieto vývozné úvery a zodpovedajúce poistné spoločnosti niekedy bojujú s určitými neprehľadnosťami, nejasnosťami, nevie sa celkom presne, aká, ako má prebiehať kontrola, aké zároky treba e, predkladať, pokiaľ ide o boj proti korupcii a ľudské práva, pokiaľ ide o poskytovanie určitných e, poistení e, vývozu a otázka tiež znie, či či sa tu neporušujú ekologické alebo iné e, štandardy, prípadne ľudské práva. Často tieto poisťovne financujú veľmi kontroverzné e, projekty, ako napríklad aj vývozy zbraní. Často ide aj o e, oblasť surovinovú. Tu sú tiež veľmi sporné projekty. Takisto infraštruktúrálne projekty, ktoré sem tiež patria. Ďalej potom projekty, ktoré E, zamietla v, v prvej e, fáze Svetová banka. Ale, a tým sa dostávame vlastne k úlohe našeho výboru, všetky tieto poistenia vývozných kreditov vo rozvojových krajinách často vedú k tomu, že vytvárajú sa úvery, respektíve dlhy. Ak sa na to totiž pozrieme presnejšie, tak vidíme, že veľmi často, že e, často dochádza k tomu, že pri nedostatku pravidiel pre poskytovanie úverov, a tak tieto úvery nie sú dobre zaistené, tak potom mileniové ciele, ktoré všetci chceme dosiahnuť, sa stávajú skôr problematickými. Tieto vý... poistenia e, vývozu e, robia clearing pre tieto e, dlhy v rámci liberalizačných programov v tzv. Parížskom klube. A pri e, nákupe, nákupe e, komodít a predmetov, ktoré sa vyrábajú v tých krajinách, kde sa poskytujú úvery, potom dochádza k tomu, že e, sa jedná nie o voľnú, ale skôr viazanú pomoc. A ešte posledná úvaha. Krajiny OECD vedia, že že tieto dlhy sa, alebo úvery sa využívajú často na to, aby štatistiky u rozvojovej pomoci boli prikrášlené. Ak sa pozriete na posledné dve strany môjho pracovného podkladu, tak tu spomínam e, sedem bodov, ktorými som chcel vlastne zdôrazniť, čo ja ako spravodajca e, zanesiem alebo zapíšem do e, tej zákonodárnej, zákonodárneho materiálu, ktorý sa bude spracovať koncom mesiaca. Samozrejme, e, že pokiaľ ide o Lisabonskú zmluvu a naše ciele v rozvojovej pomoci, posilnenie právneho štátu a tak ďalej, to všetko je v tomto článku. Teda európsky účastníci na to, tomto predpise musia mať povinnosť zapájať sa len vtedy, keď verejne podporené vývozné kredity nemajú negatívne dopady, napríklad na otázku, či predtým prijaté medzinárodné alebo regionálne záväzky nebudú určitým spôsobom porušené. Ak e, by tak, k takýmto krokom dochádzalo, tak by boli tieto úvory vlastne pra, priamo anulované, ak vznikali na pôde OSN a musíme sa tiež postarať o to, aby pravidelne dochádzalo ku kontrole s tými kritériami, ktoré sme si stanovili a aby sa to dostávalo aj na verejnosť, pretože záväzky sú fajn, ale keď ich nedosledovávate a keď o tom nie je spravodajstvo, ako sa to všetko vyvíja, tak to všetko sa zabudne a tie povinnosti potom e, síce znejú dobre, ale míňame sa cieľa. A štvrtá úvaha e, z mojej strany, ktorá sa vám asi bude páčiť. Smernici musia byť rešpektovať všetky medzinárodné dohody o boji proti, proti korupcii. Ide aj o ekologické predpisy či predpisy o informovaní o sociálnych dopadov o sociálnych dopadoch a potrebujeme teda celkom presnú úpravu o informáciách a o informovaní. E, v šiestom bode potom napríklad hovorím o e, kapitole klimatických zmien, o tom ešte vo výbore budeme hovoriť. Chcel som však povedať toľko, že tá nová úprava, ktorá sa buduje na pôde EÚ, znamená, že opatrenia, ktoré my ako Európska únia používame aj v rámci boja proti dopadom klimatických zmien, tak e, zapadajú aj do týchto pravidiel. A vývozné úvery, kde už došlo k odlženiu, tak tie nemôžu byť použité ako, alebo ocenené ako staré vývozné úvery, teda tie netransparentné, ktoré nezodpovedajú sociálnym normám alebo predpisom pre E, klimatické zmeny, tak potom nemôžu byť takéto podporené. Po dohovore s, so spravodajkyňou z výboru INTA som e, si predsa vzal, že predložím legislatívny postup s príslušnými pozmejúcimi návrhmi a budem hotový koncom mesiaca a začiatkom oktobra. Môžeme tu vo výbore e, DV hovoriť o, tomto, teda, o tejto správe, môžeme ju diskutovať, potom môžu nastúpiť pozmeňujúce návrhy e, e, členov a v polovici oktobra budeme o správe hlasovať e, s pozmeňujúcimi návrhmi či bez nich a potom bude smerovať správa do pléna celý ten čas budem v kontakte so spravodajcom z výboru INTE, takisto s belgickým predsedníctvom, pretože belgické predsedníctvo si želá, aby táto otázka bola uzavretá do konca roka a aby prebehla len v jednom čítaní a bolo by teda dobré, aby sme sa dohodli s radou, pretože tu ide naozaj o skutočný e, zákonodárny proces. Ďakujem pekne za tieto dôležité informácie a za to, že ste sa s nami o ne podelili. A slovo majú teraz členovia výboru. Kto sa hlasí o slovo? V poriadku. Máme Mám tu len jeden komentár. Myslím si, že aby sa dobre riadili vývozné úvery, to je dôležité aj v súvislosti s bojom e, s korupciou, tak ste to povedali. Slovo má Európska komisia, ktorú zastupuje pán Denny Redone. Ďakujem pekne, pani predsednička. Budem stručný. Komisia veľmi pozorne preštudovala pracovný dokument spravodajcu. Už intenzívne spolupracujeme e, so spravodajkyňou z výboru INTA taktiež a chceme oceniť e, v princípe ten dôraz, ktorý sa prikladá aj v tomto dokumente, aj v diskusii v gestorskom výbore na otázku transparentnosti na úrovni Európskej únie v týchto politických oblastiach, ktoré sa týkajú obchodu e, politický dohľad, ktorému sa bude venovať e, Európsky parlament e, na oblasti obchodu, ale na iné oblasti je veľmi dôležitý. V legislatívnom procese sa komisia bude naďalej venovať e, pôvodnému návrhu, tak ako to zdôraznil pán Stas, čo sa týka transponovania komunitárnej legislatívy v oblasti dopravných disciplín na zabezpečenie právnej istoty a taktiež implementácia niekoľkých disciplín, ktoré sú obsiahnuté v úprave OECD. E, ďalšie pravidlá e, isté, že existujú v tejto oblasti v kontexte OECD, e ale prosím sú iných nástrojov. Takéto stanovisko zaujal teda parlament. Okrem toho sa tešíme, e, že budeme rokovať intenzívne s parlamentom, s radou a členskými štátmi o návrhu, ktorý bude doplňovať e, tieto otázky transpozície komunitárnej legislatívy v oblasti transparentnosti. Takéto ustanovenia však musia byť technicky reálne, uskutočniteľné ale musia tiež priniesť pridanú hodnotu v porovnaní k súčasným požiadavkom v transparentnosti nielen na úrovni EÚ, ale aj na úrovni národnej. To sa týka teda tých e, podmienok v transpozícii komunitárnej legislatívy. No a v neposlednom rade, pani predsednička, čo sa týka požiadavky um, na ďalšiu transpozíciu do tej miery, že nebudú narúšať uh, pravidlá, ktoré sa vzťahujú na tretie krajiny a nebudú príliš zaťažovať e, schopnosť Európskej únie dodržiavať ustanovenia VTO, ktoré sa týkajú e, vývozných pravidiel. Aj toto všetko musíme brať do úvahy v rokovaniach e, o týchto otázkach. Ďakujem. Merci beaucoup. Ďakujem pekne. tejto téme sa vrátime teda v oktobri. Teraz prejdeme k bodu číslo 7. Ide obchodnú, medzinárodnú obchodnú politiku v rámci povinností, e, ktoré nám diktujú klimatické zmeny. Naša kolegyňa Katrin Gress nám teraz predstaví hlavné prvky návrhu stanoviska, ktoré pripravila pre náš výbor k správe INTA. Ide o obchodnú politiku v kontexte klimatických zmien. Samozrejme je potrebné, aby Európska únia mala e, za ústavný cieľ súdržnosť rozvojovej politiky, aby sa overilo, či všetky obchodné ustanovenia reagujú na túto nevyhnutnosť bojovať proti negatívnym dôsledkom klimatických zmien. Pani Gres, máte 6 minút na to, aby ste nám predstavili vaše úvahy. Ďakujem za slovo. Táto otázka Zapracovania klimatických zmien do obchodnej politiky Európskej únie je obzvlášť dôležitá a zvlášť dôležitá pre nás tu vo výbore DV. Kríza nám ukázala, že sme potrebovali viac e, pravidiel, väčšiu spoluprácu preto, aby sme zachovali to, čo ja nazývam e, verejné statky, teda biodiverzita, klímu a podobne. A kríza nám tiež ukázala, že klimatické zmeny a tu DV e, je zvlášť kompetentný, e, ako to uškodilo rozvojovým krajinám. Máme 20 miliónov klimatických utečencov. Nejde o luxus, ale o obavu, ktorá sa týka nás všetkých vo výbore DV. Chcel by som tiež pripomenúť e, kontext OSN, kde sa hovorí o spoločnej zodpovednosti, ale odlišenej. A ide o, o vzanie do úvahy rozových krajín, hlavne pokiaľ ide o, o prispôsobenie klimatických zmien. Videli sme to už počas našich prác, tie naliehavé otázky, ktoré sa týkajú financovania, prispôsobenia sa klimatickým, zmien, klimatickým zmenám, rozvojová pomoc a podobne. Dobrou správou je, ak to tak môžem povedať, že e, toto sa vzalo do úvahy, že je to želateľné a bude to dokonca možné a celkovo jednoduché. Mám tu 5 bodov, ktoré by som chcela e, vypichnúť a ide o predmet pozmeňujúcich návrhov, ktoré chcem predložiť. Prvý bod a tu tiež budem hovoriť o známych číslach. 20 emisí CO2 pochádza z obchodu a z produkcie tovarov a služieb. Teda je potrebné, aby sme mali iný typ výroby, iný model, kde sú krátke cykly. Je jasné, že e, výroba v samotnej EÚ má menšiu spotrebu CO2 a teda ideme dobrým smerom. E, mimochodom, dôsledkom toho, pozitívnym dôsledkom e, je nárast e, pracovných miest v EÚ. Druhý bod, a toto je dobrý príklad, ako ilustrovať ten prvý bod, je naša politika v oblasti polnohospodárstva. Aj tu vieme, že polnohospodárstvo, ktoré je biologické, ale aj krátkocyklové, má menšiu spotrebu uhlíka. Tretí bod sa týka uhlíkových trhov. Funguje to zle, to sme už mnohí videli. E, rozvojové nástroje už ukázali, že majú mnohé nedostatky, že to nefunguje dobre a e, neunikneme tomu, že bude nastolená dáň na produkty, ktoré majú tento environmentálny rozmer. A štvrtý bod, ktorý chcem vypichnúť, e, sa týka práve toho, o čom som hovorila. Ide o pravidlá VTO, ktoré až doteraz e, boli úplne obchádzané alebo vôbec sa nebrali do úvahy v žiadnom aspekte. Ide o aspekt klimatických zmien. A tu veľmi dobre vidíme, že potrebujeme reagovať na, v tejto oblasti. Napríklad mohli by sme uvažovať o vytvorení Svetovej organizácie pre životné prostredie. Môj piatý bod, a tu sa dostávam k záveru, aká by mala byť naša vízia, pokiaľ ide o obchod z pohľadu výboru DV, je to, že Európska únia zapracuje vo všetkých obchodných vzťahoch do svojich obchodných dohôd environmentálnu doložku spojenú s ochranou klímy a životného prostredia. A tu máme aj príležitosť, e, pretože reforma GS e, v znamená, že našou úlohou vo výbore DV je to, aby toto klimatické kritérium bolo zapracované do tohto nového štatútu. Ďakujem pekne a rada si vypočujem vaše pripomienky predtým, ako vám neskôr predstavím návr- pozmeňujúce návrhy, ktoré idú smerom, ktorý, o ktorom som teraz hovorila. Ďakujem pekne a slovo majú teraz jednotliví členovia. Slovo má pán Arsenis, ktorý požiadal slovo. Merci beaucoup, madame la présidente. Ďakujem pekne, pani predsednička. Mm. Ja považujem stanovisko e, za veľmi prínosné. Podľa mňa sa oberá správnym smerom, e, ktoré sú tam uvedené, sú e, správne, ja s nimi súhlasím. Ale jednu pripomienku by som predsa len mal, Bol by som rád, keby sme viac spomenuli aspekt prispôsobenia sa. Ja možno predložím pozmeňovací návrh, E, k tomuto bodu, ale domnievam sa, že správa je e, veľmi prínosná, odberá sa správnym smerom. Ďakujem. La parole. Slovo má komisia, ktorú zastupuje pán Ulrich Weigel. Oui, monsieur. <clears throat> Merci, madame la présidente. Pekne, pani predsedníčka. Budem hovoriť za v mene pána Weigela z generálneho riaditeľstva pre klimatické zmeny, ale budem hovoriť anglicky. K dvom bodom by som sa rád vyjadrila, ak dovolíte. Poprvé, prvý odsek a druhý odsek, teda body, ktoré sa vzťahujú na dopad s obchodovaním s emisiami CO2, isté, že to niekto nespochybňuje, e, že sa to e, prejavuje, pretože viac obchodovne znamená zvýšenie emisí uhlíka, o tomto nie sú žiadne pochybnosti, súhlasíme s tým, že je potrebné pozrieť sa aj na ostatné aspekty, napríklad čo sa týka zloženia, e, ďalej presúvania výroby k efektívnejším výrobcom. Aj toto by mohlo mať pozitívny vplyv na množstvo emisí CO2, pretože by sme vytvárali menej emisí CO2 za rovnakej efektívnosti výroby. E, malo by to tiež vplyv na to, že obchod e, dokáže v istom zmysle sprístupniť viac ekologickejšie e, moderné technológie. Okrem toho je potrebné uskutočniť analýzu životného cyklu. Nemôžeme a priori tvrdiť, že postupovať na lokálnej úrovni je vždy najlepšie. Je potrebné zvážiť všetky ostatné možnosti taktiež. Podobne aj v oblasti polnospodárstva, aj tu súhlasíme, že v mnohom máte pravdu, ale je potrebné ustúročniť e, analýzu celého životného cyklu, aby sme vyhodnotili všetky výrobné metódy v jednotlivých regiónoch, ktoré sa uplatňujú. No a v neposlednom rade je potrebné vyhodnotiť, či propagácia ekologického polnospodárstva e, by neohrosila potravinovú bezpečnosť v tretich krajinách. E, ďalej odsek 3, čo sa týka trhov. Tu e, sa nezhodujeme v tom, či to funguje správne alebo nie. Čo sa týka európskeho systému obchodania s emisiami, domnievame sa, že to funguje správne a že nie je potrebné zavádzať eh, žiadne obmedzenia v oblasti cien. okrem toho by ma zaujímalo, čo presne eh, chce kritizovať spravodajkyňa. Isté, že Sú tu isté signály, ktoré možno sú znepokojúce pre niektorých, ale predsa len dokazuje to, že trh funguje zdravo. Že tá pohľubivosť cien e, odzrkadľuje aj vývor, vývoj na trhu. Zaznamenali sme cyklický vývoj tohto systému obchodovania s emisiami, keď hospodárstvo funguje naplno, tak ceny sa zvyšujú a v časoch krízy sa ceny znižujú. Tak toto jednoducho funguje. Nemali by sme zabúdať, že cieľom je znížiť emisie. V tomto sme sa zhodli a to za čo najnižších nákladov. Podľa nás to teda funguje ako má. Ešte k tomu istému bodu, čo sa týka presunu výroby. E, o tomto nebudem hovoriť rozsiahle, pretože e, k tomuto predloží komisia návrh má aj pre nás, by bolo relevantné hovoriť e, o prideľovaní e, povoleniek na ďalšie obdobie až do roku 2020. Okrem toho je potrebné sa venovať otázkam presunu výroby e, v súlade s dohodou, medzinárodnou dohodou o životnom prostredí. Na tomto ešte stále pracujeme, ešte stále dúfame, že takáto dohoda sa dosiahne. Naďalej budeme zvažovať nové opatrenia pre budúcnosť, ale to by bolo len eh, druhé najlepšie riešenie. Ešte k otázkam BTO a bilaterálnych dohôd. Ehm, k tomu sa nebudem vyjadrovať. Ešte posledná vec systému GSP+. Plus eh, v kiotskom protokole sa už spomína, respektíve ratifikácia Kľudského protokolu je už e, predpokladom pre fungovanie systému GSP+, a v každom prípade e, sa budeme toho držať aj v budúcnosti pri zavádzaní nových podmienok. Ďakujem pekne, pani Gres, máte slovo aby ste nám predložili svoje pripomienky. Ďakujem, počúvala som veľmi pozorne všetky pripomienky, hlavne to, čo sa týkalo obchodu a brania do úvahy aj e, výrobných procesov a technológií nevyhnutnosť e, rozvíjať e, vzťahy v poľnohospodárstve medzi potravinovou bezpečnosťou a biologickým poľnohospodárstvom. Chcela by som sa vrátiť k poslednému bodu, ktorý ste spomenuli a obraciam sa teraz na kolegu z komisie, ktorý Eh, by mohol znamenať, že by sme nemuseli mať alebo nemuseli zavádzať environmentálnu doložku. Samozrejme, že potrebujeme transfer technológií, samozrejme, že potrebujeme budovať kapacity a technickú podporu, ale ja si myslím a vy to zdôrazňujete, keď ste spomenuli kojotský protokol, ktorý ide smerom k posilneniu uh, Eh, rozmeru životného prostredia, pokiaľ ide o rozmer GSP+. Ak chceme seriózne pracovať a chceme, aby Európska únia vo svojich obchodných vzťahoch brala do úvahy aspekty klimatických zmien a environmentálne aspekty, tak sa nevyhneme tomu, že budeme mať environmentálnu doložku, tak ako ju máme v súvislosti s ľudskými právami. Podľa mňa toto chceme dosiahnuť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Prejdeme k bodu 8 nášho dnešného programu. Ide o zmenu štatútu funkcionárov Európskych spoločenstiev a režimu, ktorý je uplatniteľný pre ostatných zamestnancov týchto spoločenstiev. Prijatie rozhodnutia rady, kde sa hovorí o organizácii a fungovaní, fungovaní Európskej služby pre vonkajšiu činnosť radou ministra zahraničných vecí 26. júla 2010 eh, po pozitívnom stanovisku Európskeho parlamentu 9. júla znamená záver politickej dohody medzi inštitúciami, ktorá sa dosiahla v júni v Madride. Toto rozhodnutie eh, je tako, takými všeobecnými črtami, ako bude fungovať táto Európska služba pre vonkajšiu činnosť. Aby mohla byť um, prevádzky schopná, tak sa musí upraviť e, finančné naradenie a štatút zamestnancov. Ide o dva legislatívne dokumenty, ktoré je potrebné prijať podľa jednoduchého legislatívneho postupu. Momentálne to skúma KOBU a výbor Júri. Náš výbor vydáva stanovisko k týmto dvom správam. Dnes budeme hlasovať o stanovisku nášho výboru k správe KOBU. Ide o zmenu finančného nariadenia.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 Ďakujem pekne. Na úvod eh, by som rád uviedol, že správa pána Rabkaja eh, z našho pohľadu je veľmi dobrá a eh, v našom výbore podporujeme túto jeho správu. Bez toho, aby som zachádzal do podrobností z správy vo výbore Júry, by som rád spomenul tri veci. Poprvé, musíme súhlasiť s presunom zamestnancov do novej zahraničnej služby, ku ktorému dôjde čo najtransparentnejšie. S týmto v každom prípade súhlasíme. Po druhé, domnievame sa, že je potrebné podporiť stanovenie dátumu kedy zamestnanci parlamentu e, sa môžu uchádzať o miesto v tejto záročnej službe. Komisia hovorí, že to bude 20. júla 2013. Pán Rabkaj však e, tvrdí, že je to 1. január 2012. E, to je 1,5 ročný rozdiel. Teda aj zamestnanci parlamentu, aj ostatných inštitúcií budú mať možnosť uchádzať sa o tieto miesta rok a pol skôr, ako sa tu uvádza v tom druhom dokumente. Okrem toho tvrdíme, že je potrebné podporiť pozmiace návrhy, ktoré sa týkajú rodovej rovnosti a tiež zemepisného spravodlivého zastúpenia. Podľa nás e, táto formulácia je vhodná. E, vo svojom stanovisku tiež nehovorím nič nové, sú to veci, o ktorých sme už e, hovorili v minulosti. Mm, keď sme rokovali o zriadení tejto diplomatickej služby, e, ja som predložil dva pozmeňovací návrhy. Prvý sa týka zadefinovania diplomatických služieb. Hovoríme o diplomatických službách členských štátov a chceme širšiu definíciu, ktorá by pokrývala aj pracovníkov členských štátoch, ktorí pracujú v diplomatických službách, teda aj v oblasti rozvoja, obrany, ochrany životného prostredia a zahraničného obchodu. Teda diplomati a pracovníci diplomatických služieb, ktorí sú napríklad v oblasti rozvoja, by mali mať možnosť uchádzať sa aj o miesto v tejto novej diplomatickej službe Európskej únie. Môj druhý pozmeňací návrh sa týka posilnenia úlohy komisárky v oblasti humanitárnej pomoci. O tomto sme hovorili, keď sme rokovali o zriadení tejto zahraničnej služby. Myslíme si, že táto komisárka by mala mať aj silnejší hlas. Myslím si, že v tomto sa všetci zhodneme. Ďakujem. Merci. Ďakujem. Slovo majú teraz jednotliví členovia. Nikto sa nehlasil slovo? Pán Guerrero, máte slovo. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Eh, en primer lugar, para felicitar tanto al ponente de fondo. Ďakujem. V prvom rade by som chcel poďakovať pánu Rabkajovi, pánu spravodajcovi k jeho správy a tiež by som chcel podporiť niektoré z, odpo- z odporúčaní pána Kačmareka. Je totiž správne, že tu zastávame pozíciu tu, že e, v štatúte by mali byť zapracované čo najpočetnejšie kategórie zamestnancov, ktorí pracujú pre Európsku úniu a spolupracujú s celým svetom. Veď sme to opakovane povedali, mnohí z nás to vo výbore DV spomenuli. Je totiž dôležité, aby sme tu podporili úlohu rozvojového komisára, a to aj v rámci celkovej zahraničnej politiky EÚ. Dôležitá je tu vizibilita a to patrí k vystupovaniu EÚ v celom svete. Ďakujem. La parole est au cabinet de Madame Ashton. Má teraz kabinet pani Ashton, zastupuje ju pán Paul Christophersen. Much, ďakujem veľmi pekne a ďakujem za túto príležitosť vystúpiť tu pred vašim výborom. Začal by som snad tým, že vám poďakujem za odvedenú prácu eh, pripravujúc stanovisko Európskeho parlamentu k, týmto, k tomuto ustanoveniu, ktoré veľkou väčšinou eh, bolo prijaté v júli a Poznamenali ste, že mnoho navrhovaných pozmenujúcich návrhov vašeho výboru e, sa dostalo do toho základného rozhodnutia. Dobre známe je aj to, že hoci to základné rozhodnutie bolo rozhodnutím, ktoré v zásade obsahovalo, potrebovalo stanovisko e, Eh, parlamentu, ale je to v, je to v skutočnosti proces spolurozhodovania. Stanovisko Európskeho parlamentu prijaté v júli bolo vlastne doslova prebraté do záverečného rozhodnutia Rady z júla. A myslím si, že eh, na tomto podklade je dôležité povedať, že to, čo sa odohralo, teda tá zmena potrebných zmeny e, finančných e, e, predpisov a takisto zmeny v štatúte zamestnaneckom. Nuž, chcel by som v prvom rade zdieľať názory pána Kačmarka, pána Kačmareka k správe pána Rabka. Bola by to, je to veľmi dobrá dohoda medzi inštitúciami. Dúfajme, že prebehne v prvom čítaní a dúfajme, že čo najskôr napríklad k otázkam ako napríklad e, transparentného náboru a podobne e, to geografické vyváženie, rodová rovnosť, to všetko sme už predtým diskutovali. Maličký problém spojíva, zda, sa spája s dátumom náboru aj s inými inštitúciami, pretože tá dohoda v júli stanovila špecifický dátum, ktorý bol koniec roku 2013 a bolo by asi ťažké teraz stanoviť iný dátum. Ešte dva špecifické body, ktoré tu zazneli v návrhu stanoviska. Prvá vec sa týka definície diplomatickej služby súhlasím so základným tým, tým, tým, tou bázou, ktorú pán Kačmarek prezentoval, že totiž, že by sme mali mať širokú, širšiu definíciu toho, čo je diplomatická služba. Bohužiaľ, ale existuje tu limit a limit v tom pre nás je zmluva. Zmluva je tu celkom presná k tejto veci Obávam sa, že ak by sme mali tak širokú definíciu ako tú, ktorú navrhujete v článku 1, riskovali by sme, že e, budeme e, odporovať z textu zmluvy. Pokúsili sme sa prekonať tento problém, pretože tento problém e, už sme mali v oblastiach, kde sme rozbiehali nábor a kde sme používali alebo v praxi uplatňovali e, ten veľký rozsah a veľkú slobodu definícií národných orgánov, čo teda oni považujú za diplomatickú službu. Teraz e, k druhému pozmeňujúcemu návrhu, ktorý sa týka <clears throat> programovania alebo teda štatútu ktorý v e, súvisí s IIS a s návrhom z výboru DEVE, ktorý e, ide tu o to, že komisár, komisia že by to malo byť v roz, zodpovednosti komis, komisára pre rozvojové otázky. Myslím si, že táto práca by sa robota, ktorá by sa mala, práca, ktorá by sa mala e, realizovať v Bruseli a v tomto článku sa hovorí o delegáciách a delegácie to, čo súvisí s, naš, s našimi nástrojmi vonkajšej služby, to, čo je pod, v rámci zodpovednosti e, komisie, naozaj si kladem otázku, či tento osobitný doplnok tu vôbec je potrebný v texte. Toľko moje komentáre. Merci beaucoup. Ďakujem pekne. A teraz má slovo Európska komisia, ktorú zastupuje pán Minogas Kiseliaukas. Prepačte, ak tá výslovnosť nebola úplne presná. Ďakujem pekne, pani predsednička. Sekunde. Ďakujem pekne. E, na adresu toho, čo povedal e, pracovník z kabinetu pani Eštenovej. Môžem povedať, že sa domnievame, že otázky, ktoré sa týkajú rodovej rovnosti a tiež spravodlivého zemepisného zastúpenia v tejto novej zahraničnej službe eh, by eh, mali byť predmetom rokovaní v súlade s návrhom správy pána Rabkaja, ale keď hovoríme o rodovej rovnosti, radi by sme zdôraznili, že v našom ponímaní by sa eh, to malo týkať oboch skupín, aj administrátorov, aj asistentov. Ak e, to v jednej skupine nie je zhradené, by e, sme sa tomu mali venovať. Okrem toho e, súhlasíme s tým, že dátum, aby sa presunul o rok a pol až do roku 2013, by to spôsobilo veľké ťažkosti v oblasti hodného zastúpenia národných diplomatov jedným zo zdrojov ktorý sa uvádza e, v zmluve o vytvorení novej zahraničnej služby. Komisia sa domnieva, že by sa to mohlo uskutočniť v priebehu troch rokov, to znamená pred 1. júlom 2013. Čo sa týka tých dvoch pozmeňovacích návrhov, ktoré predložil váš výbor, čo sa týka definície diplomatickej služby, e, to nespadá do oblasti naradenia o zamestnancoch, e, pretože štatút zamestnancov e, rieši vzťahy medzi inštitúciami a ich zamestnancami. A to, čo je predmetom činnosti inštitúcií, by sa malo definovať v iných dokumentoch. A my sa domnievame, že by sa to malo <coughs> definovať v rozhodnutiach rady, ktoré sa týkajú vytvorenia tejto e, zahraničnej služby. Čo sa týka druhého pozmeňovacieho návrhu. Tu súhlasíme s tým, čo je v súlade s rozhodnutím, ktoré sa týka vytvorenia zahraničnej služby, avšak domnievame sa, že by bolo vhodnejšie, aby to bolo uvedené v úvodných ustanoveniach a nie v samotnom texte, pretože e, v tomto článku je jasné e, vysvetlenie, ako fungujú tie všeobecné ustanovenia Napríklad pracovník zahraničnej služby musí eh, plniť 10 úlohy, ktoré sa týkajú komisie, musí príjmať inštrukcie zo strany komisie, čo sa týka napríklad stravovania budov, aké inštrukcie eh, by to mali byť. Toto všetko sa musí zadefinovať v našich dokumentoch. To by bolo všetko. Ďakujem. Pán Kačmarok, ak si to želáte, tak máte slovo, aby ste urobili záver. Bardzo krótko dziękuję za, e, za uwagi. E, e, Ďakujem pekne, pani predsednička. Veľmi stručne chcem poďakovať všetkým, ktorí sa vyslovili k tejto téme. Nesmieme zabúdať, že úmysel za vytvorením, ktorý je za vytvorením Európskej e, služby pre vonkajšiu činnosť, je to, aby rozvojové otázky boli zaintegrované do tejto služby pre vonkajšiu činnosť. Možno, že tá formulácia politika pre rozvoj, to je niečo, čo je príliš široké. Mali by sme povedať e, niečo také ako osoby, ktoré sa starajú o rozvojovú pomoc alebo zaoberajú rozvojovou pomocou. Je to prirodzené, pretože práve tieto osoby sa zaoberajú vonkajšími aspektami tejto politiky. Pokiaľ ide o druhý pozmenujúci návrh, ja si myslím, že cieľom bolo to, aby keď zamestnanci tejto vonkajšej služby budú musieť e, sa zodpovedať komisii, tak Európska komisia samozrejme musí mať určitý vplyv na spôsob, akým sa realizujú úlohy, ktoré im zveruje. Ide o dobrú spoluprácu, pretože tu sa vytvárajú finančné a programačné dokumenty a v mojom návrhu nehovorím nič nové, je to úplne jasné, že osoby, ktoré budú používať alebo využívať prácu týchto zamestnancoch, budú musieť mať na tieto osoby určitý vplyv. Ďakujem. A chcem vás informovať, že predkladanie pozmeňujúcich návrhov e, je stanovené do 3. septembra v piatok do poludnia a že hlasovanie sa uskutoční v našom výbore na budúcom stretnutí 4. a 5. oktobra. A teraz e, budeme hovoriť o zmenách v nariadení 1905-2006 Európskeho parlamentu a rady, ktorým sa vytvára finančný nástroj pre spoluprácu v rozvoji. Pred eh, parlamentnou prestávkou sme mali prvú neformálnu diskusiu o návrhu komisie, ktoré sa týkalo zmeny finančného nástroja pre spoluprácu a rozvoj, tzv. DCI. Ide o nový program ktorým e, sa e, vytvoria nové nástroje e, pre výrobcov banánov, hlavne krajiny AKT, aby sa znížili tarifné výhody, ktoré tieto krajiny majú. Ide o 4 až 10 krajín AKT, výrobcov banánov, hlavne tie, ktorých sa týka dohoda VTO. Náš výbor je gestorským výborom pre legislatívnu správu k tomuto návrhu a pán Görens je našim spravodajcom. Pán Görens e, e, usilovne počas e, prázdnin pracoval, pretože teraz máte pred sebou jeho návrh správy a týmto mu dávam slovo a priestor, aby ju predstavil. Merci, Ďakujem pekne, pani predsednička, milí kolegovia tá podstata zostáva rovnaká, hoci detaily sa menia. My ako výbor DV v súvislosti s touto správou máme obavy v súvislosti so súladom s povinnosťami politiky rozvojovej pomoci, teda boj proti chudobe. A v tejto perspektíve som analyzoval s vašou podporou návrhy komisie, ktoré sú určené preto, aby sa dosiahla rovnováha medzi obchodnými dohodami, ktoré by mohli určitým spôsobom zhoršiť situáciu vývozcov banánov, krajín e, Afriky, Karibskej oblasti a Tichomoria. Ide o krajiny, ktoré sú tým dotknuté, čiže e, tu sú tieto predbežné výhrady a v tomto duchu som formuloval návrhy, ktoré máte pred očami. Poprvé ide o pripomienku e, e, kola z Dohy, ktorého ambíciou je e, zlepšiť podmienky rozvoja, treba to brať do úvahy. E, bod číslo 2 je podpora a štúdia, ktorú sme urobili v rámci nášho výboru, to sa týka cestovnej mapy pre banány a v podstate sme konštatovali, že výrobcovia sú tí v tomto reťazci, ktorí dostávajú z toho najmenej e, v celom tomto reťazci výrob, od výroby až po konečného spotrebiteľa. Ostatné pozmenujúce návrhy. Treba sa na ne pozerať z rovnakého uhla, uhla pohľadu Netrpezlivo čakám na reakcie e, členov nášho výboru, ako aj reakcie komisie, teda výkonného výboru, ktoré, ktorý je poverený e, vypracovaním tohto dokumentu. Pozmenujúci návrh, ktorý, ktorý je podstatou alebo e, centrom našich, našej práce, je pozmenujúci návrh k článku 17 ktorý budem komentovať podrobne. Ide o stratégiu viacročnej pomoci, pokiaľ ide o výrobu banánov. V našich predošlých diskusiách sme zdôraznili, že zásadným cieľom nášho výboru je boj proti chudobe. Tento boj e, sa musí e, zladiť a teda vychádzať z reálnych e, podmienok, čiže musíme poznať a mať e, merateľné ciele v rámci možného. To je tiež predmetom hodnotenia a neustálych analýz. A z nášho pohľadu e, myslím, že našu diskusiu som zhrnul. Tento náš pohľad je taký, že hodnotenie sa musí zapracovať do rozvojového projektu a to už od začiatku e, cyklu tohto projektu je potrebné, aby e, referenčné hodnoty hodnotenia boli známe už od samého začiatku tohto cyklu projektu. A z tohto uhla pohľadu je potrebné analyzovať aj tento pozmeňujúci návrh, kde zdôrazňujem a teda zasadzujem sa za to, myslím, že pani Grest to povedala, že dopad pesticídov na ovocie a teda aj ľudí, ktorí pracujú v tomto sektore, je malé A, environmentálny profil krajiny v súvislosti s výrobným sektorom v oblasti banánov. Ide o ochranné opatrenia životného prostredia, pokiaľ ide výrobu banánov. Ak chceme byť koherentní, tak musíme sem zapracovať tento prvok, tento environmentálny prvok. Týka sa to tiež zdravia výrobcov malé B to som už povedal pred chvíľočkou. Tu žiadame referenčné hodnoty a nezávislé hodnotenie, pokiaľ ide o implementáciu. Budeme musieť vedieť, čo sa bude hodnotiť v rámci tejto dohody. Po tretie, ukazovatele pre hodnotenie, pokiaľ ide o rozpočtovú podporu Ehm, možnosti e, rozvoja. Malé C je predmetom diskusie, ktoré sa týka reformy, ktoré by e, mohli obsahovať rozličné druhy podpory. Niektoré krajiny budú profitovať z týchto opatrení. E, bude tu financovanie z tohto rozpočtu, z rozpočtovej podpory. A tu by som chcel poznať všetky rozhodnutia, hoci sa to týka rozpočtu, ktorý primateľskej krajiny, je potrebné zabezpečiť, aby peniaze, ktoré sa poukážu ako kompenzácie e, handicapu e, v súvislosti e, so zmenou obchodnej dohody, aby tieto peniaze sa dostali do cieľa osobám, ktorý, ktoré táto dohoda poškodzuje. Čiže zariadiť to, aby dopad bol merateľný, a hodnotiteľný eh, v celom tomto procese, pretože ak ten príjimateľ pomoci, eh, ak sa k nemu tieto peniaze nedostanú, tak naša práca nie je dobrá. Malé D. Ide o očakávané výsledky, pokiaľ ide o cieľené reformy v sektore banánov. Sektor banánov bude predmetom reštrukturalizácie v niektorých prípadoch, eh, v iných prípadoch sa pokúsime aby tento sektor bol rentabilnejší. V prípade, že sa rentabilita nedá dosiahnuť, tak potrebujeme reštrukturalizáciu a e, pozrieť sa na to, čo môžeme urobiť e, v nástrojmi, ktoré máme, aby sme ich rozumne využili. V sektore banánov reštrukturalizácia samotná nebola spochybnená členmi nášho výboru je súčasťou logického postupu e, počas našich predošlých diskusí ďalší bod, presný harmonogram e, výdavkov pre všetky krajiny, pre príjimateľské krajiny. Komisia bude rokovať s každou e, krajinou, s každým príjimateľom pomoci a chceli by sme, aby harmonogram reform a reform, ktoré budú predmetom tejto dohody, aby bol známy pre každú primateľskú krajinu. Malé F ide o zoznam medzinárodnej organizácii, zaistenie ochrany zdravia pracovníkov, je to predmetom nezávislého hodnotenia ex ante a v prípade potreby ad hoc. Aj tu e, Svetová pracovná organizácia, ak chce chrániť tých najchudobnejších, tých najslabších a najzraniteľnejších, tak musí pracovať v tejto optike. A takto sa aj my pozeráme na tento pozmeňujúci návrh, ktorý e, má za cieľ to, aby tá orientácia a normy stanovené touto organizáciou neboli len slovom na papieri. Takže toľko k tej podstate. Nie je to prvýkrát, čo o tom hovoríme, čiže nebudem hovoriť o všetkých detailoch, ktoré už boli predmetom našich predošlých rozhodnutí. Chcel by som dodať, že môžeme využiť túto správu preto, aby sme povedali, že v rámci zdrojov, ktoré idú do rozvojových krajín, máme problém upozornila, upozornili nás na to mimovládne organizácie a síce, že dane DPH konkrétne, ktoré sa má platiť v, v južných primateľských krajinách, že táto daň nemôže byť predmetom financovania alebo kofinancovania e, na ťarchu komunitárneho rozpočtu. Myslím si, že každá príležitosť je dobrá na to, aby sme na to upozornili a v tejto správe, v tejto správe by sme mali urobiť koniec s touto nespravodlivosťou, hlavne tie mimovládne organizácie, ktoré majú dôležitú misiu, ktorú musia splniť v tom zmysle, že by sa mali sústrediť viac na výber prostriedkov ako na tieto jednotlivé postupy. Zdá sa mi to nesprávne, pretože hoci podľa ortodoxných názorov by to mohlo mať negatívny dopad, chcem vyzvať náš výbor, aby podporil túto požiadavku. A na záver by som chcel to by som teda chcel povedať na záver. Merci beaucoup. La parole est au député. Ďakujem pekne, slovo majú jednotliví členovia výboru. Pani Grés, máte slovo. Bien, je voudrais à mon tour euh, féliciter monsieur... Ďakujem. Tiež by som chcela poblahoželať pánu Görencovi za prácu, ktorú mimochodom realizoval počas dovolenky. Chcem mu poďakovať za správu, ktorú nám dal v dispozícii koncom júla. Predovšetkým si vypočul podnety, ktoré vzýšli z radov zelených. Ide o ochranu životného prostredia, ale tiež aj o zdravie zamestnancov a všetci tí, ktorí sú činní v oblasti e, banánov, vedia, že, je tu, že sú vystavení e, výraznému vplyvu pesticídov. Treba byť opatrný pretože množstvo bodov treba brať naozaj e, opatrne. Ide o intenzívne pestovanie banánov bez napríklad e, diverzifikácie. Ide tu naozaj o množstvo otázok, ktoré zostávajú i naďalej, naďalej aktuálne. E, máme čoraz menej typov semien banánov, aj pôda nie je už taká E, bohatá na živiny. Ale je mi to ešte mnohé nejasné. Počul, počula som, že ministri Kamerunu, Ghany a pobrez, pobrežia Slonoviny sa spojili, aby preverili program BNB, e, tento program a krádli, kládli otázku, či e, tie, čo má byť prijaté, prijaté v prospech pestovateľov. Neviem, aká je odpoveď na toto. Naozaj teda som veľmi spokojná, pokiaľ ide o zdravie a pesticídy, ale myslím si, že treba byť opatrnejší, e, pretože to je polnohospodársky model, ktorý e, sa naďalej bude používať v oblasti banánov a treba ho naozaj aj spochybňovať. Ďakujem, e, pani predsedajúca. Takisto by som chcel e, poďakovať pánu Görencovi. Naozaj odviedol vynikajúcu prácu v tejto veľmi zložitej otázke. Pokiaľ ide o rozvoj krajín AKP, ktoré vyrábajú alebo dopestavovajú e, banány, už ide tu o mnohé. Európska únia je tu najväčší spotrebiteľ a e, dovozca Eh, banánov a má ku krajinám AKT privilegované postavenie a správa pána Görenca, treba to zdôrazniť, sú tu body, ktoré sú osobitne dôležité. V prvom rade treba mať dlhodobejšiu eh, stratégiu. Nemali by to byť krátkodobé odpovede či reakcie bez eh, trvalo udržateľného hľadiska. U tohoto nariadenia sa treba postarať o to, aby to neboli len dočasné opatrenia. Máme tu opatrenia, ktoré vydržia len do roku 2013, teda 4 roky, a má, musíme tu ozaj predovšetkým myslieť na bilaterálne dohody z EÚ, kde e, možno očakávať ešte väčšie škrty e, cieľ, ako je, v, ako je zakotvené e, v ženevskej dohode. Mám tu na mysli Latinsko latinsko-americké krajiny, ktoré sú najväčšími producentami banánov vo svete. A takisto e, ide o kritéria, keď má byť e, teda e, niekto, keď má mať právo na, na subvencie. Tieto veci by mali byť, byť transparentné, malo by to byť odstupňované, tieto indikátory EÚ by mali byť odstupňované, aby sme celkom presne dokázali povedať, koľko má byť zaplatené také odstupňovanie, ktoré 23. júla dohodli práve ministri obchodu Kamerunu, Ghany a pobrežia Slovenii, teda zastupcovia najväčších výrobcov, bana- e, pestovateľov banánov. Ďalej e, ide aj o regionálnu spoluprácu krajín AKT. Takáto by mala prebiehať v súvislosti so sprievodnými opatreniami, kde by zámorské krajiny a periférne oblasti mali byť zohľadnené. Ďakujem. Ďakujeme. A teraz má slovo a ešte jeden z poslancov sa chce prihlásiť. Nech sa páči, e, pán kolega. Ďakujem, pani predsedajúca. V prvom rade by som chcel pánu spravodajcovi poblahoželať k tejto práci. Máme pred sebou veľmi dobrý text a chcem ale poukázať na dva body ktoré podľa mňa sú veľmi dôležité a e, týmto pádom by sa dal a návrh správy zlepšiť. V prvom rade tu ide o financovanie tohoto nástroju a modality k tomu pri, prináležiace. Máme tu niečo, čo e, už bolo realizované, čo nám môže pre budúcnosť pomôcť. Napríklad e, ide o vytvorenie účinných finančných nástrojov. Vieme, že to bolo dobré, ale to, čo sme e, v roku to, čo sme urobili v roku 1999, e, vytvorilo veľmi zlé programy a schopnosť krajín AKT utrpela týmito rozhodnutiami. Mali by sme tu mať viac flexibility, ktorá by mala byť v centre pozornosti, aby výrobcovia mali vyšší príjem podľa toho, ako sa e, vyvíjajú trhy, ale to zdá sa nie je e, cieľom návrhu komisie. Ďalej sú to potom ešte ďalšie body. Ďalší bod, ktorý je veľmi dôležitý, o ňom hovoril už pán Ponga. Ide o prerozdelenie týchto prostriedkov medzi desiatimi krajinami, ktoré, ktorých sa BMB týka. Tieto, toto rozdelenie nie je veľmi e, transparentné. Ide o tri kritéria, ktoré stanovila komisia, ale vôbec tu nemáme nejaký koeficient odstupňovania, ktorý by nám umožnil presne posúdiť, aká suma v konečnom dôsledku bude relevantná pre africké krajina. Pre africké krajiny je dôležité, aby vedeli, komu bude pripadať BNB, pretože tu si rozvíjajú národné stratégie, ale nedokážu pritom predpovedať, kto bude mať vlastne nárok a skutočnú stratégiu ťažko vyvinú na základe e, toho návrhu komisie. To, to som chcel spomenúť a v tomto zmysle budem predkladať aj pozmenujúce návrhy. Ďakujem. Ďakujem slovo má komisia, ktorú zastupuje pán Vilm Oltrov. Thank you, Madam Chair. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujeme za to, že máme možnosť vystúpiť e, k tomuto dokumentu. Ďakujeme spravodajcovi a jeho spolupracovníkom, e, že pracovali na takomto dokumente aj v čase prázdnin e, v rámci konzultácií aj komisia pocítila toto dovolenkové obdobie a preto moje stanovisko bude také predbežné. E, vyjadrím sa v takých 8 základných bodoch. Predovšetkým musím uviezť, že sme veľmi radi v tejto správe a tiež vo dôvodovej správe sa uvádzajú a stanoviska, ktoré sú za postoj komisie vo mnohých bodoch, teda v mnohom sa zhodneme, to je pozitívne. Po druhé, e, konštatujeme, e, že v, v tomto návrhu správe je 14 pozmeňacích návrhov a 5 z nich sa týka vytvorenia delegovaných aktov. Európsky parlament už zaviedol podobné pozmeňovacie návrhy v rámci nástrojov, ktoré sú k dispozícii. To znamená, že bez ohľadu na to, že komisia nesúhlasí v tomto e, smere s parlamentom, aby sa táto stratégia e, preberala ako delegovaný akt, zdá sa, že nie je potrebné pristupovať k tomuto takýmto spôsobom. Okrem toho, rokovania o programovanie strategických dokumentov e, a možnosti aplikácie e, článkov 290-291 zmluvy o fungovaní Európskej únie je horizontálnou otázkou a týka sa o mnoho širšej oblasti, ako iba tento, ako tento súbor opatrení alebo celé tieto oblasti. Tieto rokovania a prebiehajú na iných úrovniach. To znamená, že kompromis e, na vonkajšie nástroje financovania sa nemôžu odvíjať eh, od nových eh, nariadení o komitológii. Tento horizontálny prístup eh, by mal byť zachovaný, preto sme rozhodne za to, aby sa nezaviedla táto horizontálna debata v tomto dokumente, pretože to nepovažujeme za vhodné. Preto zvyšok môjho vyjadrenia sa bude týkať pozmiacich návrhov, ktoré priamo súvisia s týmito opatreniami a preto um, pozmeňujúcich návrhov 1 e, až 6 a 8 až 10. Tým sa dostávame k prvému bodu e, svojho vyjadrenia. Ehm, zaznamenali sme, že spravodajca zdôrazňuje zníženie chudoby v súvislosti s týmito opatreniami. To znamená, že by sme chceli dosiahnuť zvýšenú životnú úroveň v krajinách, kde sa pestujú banány a odkiaľ sa vyvážajú. To je dôležité pre rozvojovú spoluprácu a je to jeden z dôvodov, prečo komisia vo svojom návrhu e, predkladá aj návrh e, systému DCI. Už v článku 291 sa hovorí, že základným cieľom spolupráce musí byť e, ostranenie chudoby v partnerských krajinách v kontexte udržateľného rozvoja. V tejto súvislosti je vhodné zamerať sa aj na pestovateľov banánov, najmä malých farmárov, ktorí nemajú dostatočný podiel na zisku z týchto banánov normy a ich dodržiavanie sú zásadné v tejto oblasti a musíme sa venovať jednou v našich rokovaniach. Po štvrté, Pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkajú špecificky banánov v tomto návrhu, sú veľmi konštruktívne v mnohých návrhoch. Sa zhodneme, avšak čo sa týka právneho textu, e, e, tam by to malo byť stručnejšie, jasnejšie a koherentnejšie e, s textom, ktorý sa pozmenuje. Myslíme si, že mnoho pozmeňujúcich návrhov by bolo možné vylepšiť. Niektoré pozmeňujúce návrhy už sú pokryté v DCI, niektoré ďalšie nie sú celkom jasné, sú tam nepresné formulácie, koncepty. Veľmi ochotne by sme spolupracovali s spravodajcom a so spolupracovníkmi, aby sme našli nejaké vhodnejšie riešenia. Po piaté, v pozmecu návrhu číslo 4 sa spomína, že komisia neuskutočnila dopadovú štúdiu o týchto opatreniach BAM. Komisia neuskutočnila naozaj takúto štúdiu, pretože dostatočné informácie boli v dispozícii na základe dlhodobej e, spolupráce v rámci ACF e, vo forme vyhodnotenia. Preto by nebolo vhodné buď sa odvoláte na toto vyhodnotenie, alebo potom e, stiahnuť tento pozmeňovací návrh. E, Poďalšie, čo sa týka krajín, ktoré sú príjemcami našej pomoci, pravda sa navrhuje, aby sa využili údaje, ktoré má Parma dispozícii na takéto pridelovanie pomoci. Radi by sme pripomenuli, že tým, že sa budeme obmedzovať e, na údaje z troch zdrojov, mohli by sme konať nesprávne. Musíme mať na pamäti príklady Jamajky, ktorú zasiahol hurikán v roku 2008 a tým e, sa e, prakticky ukončil vývoz banánov. Domnievame sa, že je potrebné postupovať spravodlivo a nesmieme trestať krajinu, ktorú už potrestali prírodné katastrofy. Po siedme, to sa týka pozmiacného číslo 10. V tomto návrhu spravodajca e, napokon spomenul, že to je zásadná časť jeho pozňovacích návrhov. Uvádza sa tam zoznam návrhov, ktoré musia byť obsahnuté v e, navrhovaných stratégiách. V tomto kontexte by bolo možno vhodné pripomenúť si, že e, Opatrenia B a M navrhujú, aby sa zavedli stratégie, ktoré môžu mať tri formy v závislosti od situácie a krajiny, ktoré sa to týka. Po prvé, zvýšenie konkurenceschopnosti, po druhé, e, propagácia, diverzifikácie a po tretie, e, širšie vplyvy procesu prispôsobovania sa. Nevšetky všetky tieto aspekty sú Um, v súlade s týmito pozmeňovacími návrhmi v týchto troch situáciách a preto podľa nás nie je vhodné, aby sme predpisovali eh, obsiahnutie všetkých týchto aspektov eh, v charaktere povinnosti. Čo sa týka pozmeňovacieho návrhu číslo 10, eh, je tam potreba uskutočniť nezávislú štúdiu v predstihu. Zdá sa, že sa tam spochybňuje aj kompetencia komisie, ale aj ostatných aktérov, ktorí sa zapojili do tohto procesu, predkladať kvalitné e, stratégie. Okrem toho by to mohlo dôjsť k oneskoreniam v procese implementácie. A tým sa dostávam k svojmu poslednému, 8. bodu. Ako iste viete, prvé zníženie banánových taríf e, boli zavedené retroaktívne e, od 15. decembra minulého roka preto pestovateľa banánov v krajinách AKT sa museli prispôsobiť týmto novým opatreniam a museli prispôsobiť svoje obchodovanie a to tým, že museli znížiť e, svoje tarify. E, pomoc Európskej únie v tomto procese je e, nevyhnutná, je potrebné, aby sme sa venovali čo najskôr, aby sa čo najskôr zaviedla. To si bude však vyžadovať konštruktívny prístup všetkých aktérov a spoluprácu. V tomto kontexte sa tešíme na úzkú spoluprácu s výborom DV a najmä s pánom Gorensom v najbližších niekoľkých týždňoch. Ďakujem. Merci beaucoup. Ďakujem pekne. A slovo má belgické predsedníctvo, ktorú zastupuje pán Gireje. Ak sa chcete ujať slova. Len veľmi stručne, pani predsedníčka. Rada je v kontakte s parlamentom a komisiou. Prvá diskusia pracovnej skupiny pre e, e, rozvoj a spoluprácu máme na budúci štvrtok. Momentálne vám nemôžem dať viac informácií. Čakali sme dodnes, aby sme sa oboznámili s právou a samozrejme, že budeme toto veľmi úzko sledovať. Ďakujem. Slovo má pán Gerenc. Na záver. Ďakujem, pani predsednička. Pani Gres nás vyzýva, aby sme boli bdeli. Áno, v takýchto situáciách musíme byť vždy bdeli a preto sme robili tieto návrhy vo forme pozmeňujúcich návrhov, ale ja som otvorený všetkým návrhom a vy budete mať príležitosť zlepšiť môj text ešte ďalej ostatní rečníci mi neprotirečili, zdôraznili niektoré body, ktoré som spomenul v správe. Pokiaľ ide o stratégiu dlhodobejšiu, tu zľava to odznelo, prepačte, nepamätám si vaše meno. Samozrejme, že tu máme problém a <coughs> hovorili to aj iní predrečníci. Máme dočinenia s DCI, teda s nástrojom spolupráce a rozvoja a ten sa musí obmedziť do roku 2013, pretože tu sú programačné finančné nástroje, ktoré sú také, aké sú a boli vytvorené e, nie preto, aby len bojovali proti chudobe, ale s, v súvislosti s obmedzeniami harmonogramu rozličných európskych inštitúcií a tiež e, preto, aby sme mali e, možnosť programovať finančné prostriedky Európskej únie dlhodobejšie. A to ale neznamená, že by sme si nemali klas otázky za rámec roku 2013. Podľa mňa musíme rozmýšľať ďalej, pretože ak chceme e, byť koherentní, tak rozvoj, jeho efektívnosť a jeho dlhodobosť, to sú, to sú kritéria, kritéria udržateľnosti také, ako ich chápe OECD vo svojej metóde hodnotenia projektov, programov, politík, e, e, rozvojovej pomoci. Čiže my musíme, aby sme boli koherentní s nami samotnými, e, uvažovať o rámci za rokom 2013. A preto žiadame toto hodnotenie ex ante a tiež hodnotenie a posteriori preto, aby sme zdôraznili a vypichli v prípade potreby nedostatky tohto systému. No a preto je to celé. Nie preto, že chceme spochybňovať kompetencie Európskej komisie celkom určite nie je generálne riaditeľstvo, kompetencie generálneho riaditeľstva pre rozvoj. Ja som už veľmi, veľmi dlho podporujem všetky kroky komisie, aj na úkor ostatných oddelení komisie, pretože v, za určitých okolností je to náš výbor a komisia, ktoré musia spojiť snahu a postaviť sa proti ostatným. My máme dostatok e, e, oddelení, ktoré žiadajú naše zrušenie a my teda musíme sa k tomu takto postaviť pretože Európska únia by nemala diskusného partnera na inštitucionálnej úrovni, ktorý je veľmi dôležitý. Čiže je v našom záujme spojiť naše síly vždy, keď je to potrebné. Moje pripomienky teda nesmú byť považované, alebo na, nesmie sa na ne nazerať v tomto svetle. Nevyhnutno zapracovať eh, producentské krajiny alebo krajiny, ktoré sú výrobcami banánov do rozvoja a je tu aj regionálny rozmer. Hodnotenie to musí dokázať, že je to potrebné. Je tu otázka pana Tyroliena o prúžnosti a ja musím priznať, že možno som nebol celkom pozorný, ale nepochopil som celkom jej význam. Mohli by ste ju, prosím, súhlasom pani predsedničky zopakovať. Euh, je, nous, nous trouvons que, bon, euh, sur ce point bien pris. Myslíme si, že, že pokiaľ ide o tento špecifický bod, keď sa porovnajú tie dve nariadenia z roku 94 a z roku 99, tak e, konštatujeme, že pokiaľ ide o finančné nástroje, tak časť týchto prostriedkov sa započítala e, od roku 1994 a od roku 1999 sa potom používal e, preferenčný systém a financovali sa investičné programy. My by sme veľmi radi to vnímali tak, že tie príjmy, aby sa podporoval príjem e, výrobcov a nie teda tieto investičné programy a možno by sa mohla nájsť e, flexibilita na to, aby sa súčasne dalo podporovať aj príjmy, aj tie programy. No už tu by som rád počul e, názor komisie, aby tu bola takáto flexibilita. Pretože ten základ už je iný ako predtým. Zasahovať do príjmov, to sme robili nepriamo, existovala podpora pre rokovania v sektore banánov s cieľom teda všetkých účastníkov, ktorí sú podstatní, aby sme e, pomohli v zvýšeniu príjmov. Teda dostali sme štúdiu, ktorá hovorí o tom, že to, čo výrobca banánov dostáva, je menej ako 2 záverečnej ceny, ktorú zaplatí spotrebiteľ. Menej ako 2% tej e, sumy, to je jednoducho nepostočujúce a v sektore banánov to treba teraz odčiniť e, iným postupom, zabezpečiť, aby výrobcovia dostali viac prostriedkov. Som otvorený, ak chcete pozmeniť si návrh, tak to urobiť môžete. Možno, že má ešte iný nápad aj komisie, aby sme takýto cieľ dosiahli. Potom, pokiaľ ide o prerozdelenie prostriedkov, musím pripustiť, že tu nemám e, detailnú predstavu o tom, čo chce komisia. Ide tu o rôzne kritéria, ktoré treba zohľadniť. Ja by som e, rád videl e, e, návrh komisie. Viem, že komisia nechce svoje karty vyložiť asi privčas, ale tu v našom rámci sa nechceme predsa skrývať. Mali by sme sa pokúsiť vidieť, ako komisia pokročila v tomto materiáli. Informujte nás, prosím, o možnostiach a opciách, ktoré máte v rámci kritérií, ktoré ste stanovili na to, aby sa pomohlo krajinám, ktoré dopestovávajú banány. To tu označil pán Tirolian tým názvom transparentnosť a to je teda aj primerané. Komisia má rôzne názory, e, ktoré e, sa vyjadrili na jednej strane súhli, súhlasí, e, teda je vlastne jedno, kto s kým súhlasí. Dôležité je, aby, aby náš názor bol jednoliatý. Treba to samozrejme odsúhlasiť a, a, a pokiaľ ide o hodnotenie, vyhodnotenie, tak by som chcela nadviazať na to, chcel nadviazať na to, čo som už povedal. Nezávislé hodnotenie neznamená, že budeme nedôverčiví ja sám som veľmi často bol hodnotený a v konečnom dôsledku si myslím, že je lepšie byť hodnotený nezávislým miestom, tam ste potom si vlastne istejší. Ide tu predsa o podporu e, zo strany veľmi kritických e, účastníkov. Hovorili ste o troch rokoch a myslím si, že ten príklad e, Jamajky, E, je veľmi trefný. Ak sa pozrieme na udelovanie 190 miliónov, ktoré sú k dispozícii, pridelovanie teda prostriedkov len na produkčné prostriedky, tak samozrejme určité krajiny môžu byť znevy, e, znevýhodnené, ak pôjde o prírodné katastrofy alebo teraz zlé úrody. Ja som tam zapracoval teda tie posledné 3 roky. Je, mohol to byť aj dlhší časový úsek, určité krajiny však úplne alebo čiastočne e, svoju pro výrobu banánov a dopestovanie banánov vzdali plnou mierou či čiastočne tí, ktorí by mohli byť takouto dohodou e, poškodení, nuž tu nie je žiadna škoda ani žiadna kompenzácia. Pokiaľ ide o komitológiu, tak súhlasím s tým, čo tvrdí Európsky parlament. Nemám tu taký zámer, že by som od tohoto sa odklonil. To som chcel celkom jasne vyjadriť. Nechceme tu uh, nejakým spôsobom uh, kaziť tú hru, chceme proste jednoducho, potrebujete, potrebujete určite silný parlamentný pilier a preto je dôležité uh, diskutovať s partnermi, akými sme my, ktorý, ktorí vás potom podporia v boji proti chudobe. Akákoľvek diskusia k právnym aktom vám vlastne môže, môže len pomôcť snahe pokračovať vo vašej práci. A to rozhodujúcim spôsobom, to som chcel naozaj zdôrazniť. Označil by som to ako určité spiklenectvo, pretože e, pri posilňovaní rozvojovej e, posilňovaní rozvojového piliera nám to nikto nedá zadarmo. Nemusím to ďalej dokreslovať, o, čo, o čom hovorím. Myslím si, že som poukázal na dôležit, najdôležitejšie body a som samozrejme ochotný a rozhodnutý so, s mojimi e, spolupracovníkmi prijať akékoľvek podnety z vašej strany, z komisie i z iných výborov a dúfam, že našu prácu čo najrýchlejšie budeme dokázať dovršiť. E, pokiaľ ide o horizontálnu prácu tu v parlamente, tak už o tom som už e, hovoril, spomenul som to. Chcem vám všetkým poďakovať za pozornosť a záujem, ktorá, ktorá spájala s touto diskusiou. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pripomeniem termíny predkladania pozmeňujúcich návrhov. Ide o stredu 15. septembra do 18. Hlasovanie vo výbore sa uskutoční na našom budúcom e, stretnutí 4. a 5. oktobra. Teraz e, prejdeme k hlasovaniu, ktoré bolo naplánované na tento čas a bod číslo 10 nášho programu Demokratická kontrola programovania v rámci e, legislatívy, ktorá sa týka rozvoja. K tomuto bodu sa vrátime po hlasovaní. Takže poprosím vás, aby ste si vybrali vaše, vaše hlasovacie kartičky. A budeme hlasovať o zmene nariadenia, čiže bod 16.05.2002 ide o finančné nariadenie, ktoré sa týka všeobecného rozpočtu Európskej únie tu ide o Európsku e, službu pre vonkajšiu činnosť a Máme tu článok číslo 1, bod 7a, pozmeňujúci návrh číslo 1, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Pozmeňujúci návrh číslo 2, kto je za, Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Teraz prejdeme k... Teda stanovisko je prijaté e, so všetkými týmito zmenami. A prepačte, musíme ešte hlasovať. Čiže Ideme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu, o stanovisku so, so všetkými zmenami, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Euh, Stanovisko parlamentu k návrhu rozpočtu so zmenami e, zo strany rady. Takže k rozpočtu budeme hlasovať o všetkých opatreniach Amblok. Máme štyri bloky, takže prvý blok sú pozmeňujúce návrhy, je ich 5. Takže budeme hlasovať elektronickou formou. Otváram hlasovanie. Čiže otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Hlasovanie končím. Prijaté. Blok číslo 2. Dve, dva pozmeňujúce návrhy. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. Tretí blok. Tri pozmeňujúce návrhy. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. Ďalej prejdeme k bloku číslo 4. 4 pozmenujúce návrhy, ktoré sú tu zoskupené. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. Teraz prejdeme k pozmenujúcim návrhom jednotlivo. Pozmenujúci návrh číslo 5407. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. prijaté. Pozmeňujúci návrh 5415 odpadáva, nahrádza ho ústny pozmeňujúci návrh 5432. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 5400. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. 54.01. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. 54.02. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. 54.06. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. 54.19. 54, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. 54-20. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. 54, 21, Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie Prijaté. 54, 22. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. 54, 33. 54, 33. Otváram hlasovanie. Hlasovali ste všetci, prosím. Končím hlasovanie. Schválené. 54-24. Otváram hlasovanie. Hlasovali ste všetci, prosím. Končím hlasovanie. Schválené. 54-25. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 54-26. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 54.27. Otváram hlasovanie. Hlasovali ste všetci, prosím. Končím hlasovanie. Prijaté. 54.28. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 54,29. Hlasovali si všetci, prosím. Končím hlasovanie. Prijaté. 54.30. Otváram hlasovanie. Hlasovali ste všetci, prosím. Končím hlasovanie. Schválené. Teda to je všetko k rozpočtu. Všetky pozmeňujúce návrhy okrem jedného boli schválené jednomyselne. Teraz budeme hlasovať o správe De Kaiser.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 Donc nous allons voter sur le rapport de Madame. Euh, teda budeme hlasovať o správe De Kaiser. Pozmeňte návrh 10. Otváram hlasovanie. Hlasovali ste všetci, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Pozmeňte návrh 11. Otváram hlasovanie. Hlasovali ste všetci, prosím. Končím hlasovanie. Schválený. 12. Otváram hlasovanie. Hlasovali ste všetci, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 13. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 14. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 15. Otváram hlasovanie. Hlasovali ste všetci, prosím. Končím hlasovanie. Návrh bol zamietnutý. Návrh číslo 16. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh bol zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 17. Otváram hlasovanie. Hlasovali ste všetci, prosím. Končím hlasovanie. Návrh bol schválený. Teraz prejdeme k návrhu číslo 18. Otváram hlasovanie. Hlasovali ste všetci, prosím. Končím hlasovanie. Schválený. 19. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 20. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutá. dvojka odpadá. Teraz návrh číslo 23. Otváram hlasovanie. Hlasovali ste všetci, prosím. Končím hlasovanie. Schválený. Návrh 24. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh bol zamietnutý. Pozmeňovací návrh 25. Otváram hlasovanie. Hlasovali ste všetci, prosím. Končím hlasovanie. Návrh bol zamietnutý. 27. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh bol zamietnutý. 27. Hlasovali všetci, prosím. Končím hlasovanie. Návrh bol zamietnutý. Návrh 28. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh bol zamietnutý. 20. Deviatka je ústny pozmeňovací návrh pani Toja a tá nám ho teraz predniesie, nech sa páči. Oui, euh, un... Áno, akceptovala by som ústny pozmeňujúci návrh k pozmeňujúcemu návrhu 29 pani Toja. Pani Toja teda pozmenujúci návrh by bol nasledovný. Zdôrazňuje sa dôležitá úloha v zlepšení obyvateľstva neštátnych aktérov, vrátane náboženských organizácií, v súkromných e, nemocniciach, z, ktoré sú neziskové. Takže hlasujeme o tomto ústnom pozmeňujúcom návrhu. Otváram hlasovanie. Hlasovali ste všetci, prosím. Končím hlasovanie. Návrh bol schválený. si návrh číslo 30. Otváram hlasovanie. Hlasovali ste všetci, prosím. Končím hlasovanie. Schválený. 31. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh bol schválený. 32. Otvorím hlasovanie. Hlasovali ste všetci, prosím. Končím hlasovanie. Schválený. 33. E, je tu požiadavka hlasovanie po častiach e, pani Kase. Pani De Kaiser. Teda budeme hlasovať po častiach. Najskôr o prvej časti. Otváram hlasovanie. Hlasovali ste všetci, prosím. Končím hlasovanie. Schválená. Teraz druhá časť. Otváram hlasovanie. Hlasovali ste všetci, prosím. Končím hlasovanie. Schválená. Pozmeňací návrh 34, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 35. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 36. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 37. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 38. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 39. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Poznec návrh 40. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 41. Otváram hlasovanie. Hlasovali ste všetci, prosím. Končím hlasovanie. Schválené. 42. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 43. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 44. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 45. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 46. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 47. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 48. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 49. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 50. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 51. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 52. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený 53. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený 54. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený 55. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 56. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 57. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 58. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 59. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 60. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 61. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh bol zamietnutý. 62. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 63. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 64. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 65. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 66. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 67. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Teraz budeme hlasovať o, úvodných ustan- o úvodných ustanoveniach. Súhlasíte, aby sme o nich hlasovali spoločne? Unblock. Dobre, takže nie. No a po sedmičke. Teda môžeme hlasovať až do šestky. Bon. C'est compliqué, je les passe une à une. Quatre. Quatre. Le vote est ouvert. Štvorka, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Trojka. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. O zvyšku budeme hlasovať unblock, dobré. Teda hlasujeme teraz unblock od 5 do 9. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Teda všetky tieto návrhy sú schválené. Teraz budeme hlasovať o citácia. 25. Poďme návrh číslo 1. Otváram hlasovanie. Hlasovali ste všetci, prosím. Schválené. Dvojka. Otváram hlasovanie. Hlasovali ste všetci, prosím, končím hlasovanie. Schválené. Teraz budeme hlasovať o celom texte, takto pozmenenom. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh bol schválený. Ďakujeme pekne spravodajkyni. Bonjour. Nous maintenant... Takže teraz budeme hlasovať o uznesení Európskeho parlamentu vo svetle konferencie v Cancúne. Takže máme pozmeňujúce návrhy. Pozmeňujúce návrh číslo 6. Otváram hlasovanie clos. Hlasovali všetci, prijatí. Pozmeňujúci na číslo 7, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, končím hlasovanie, prijatí. Pozmeňujúci na číslo 8, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, končím hlasovanie, prijatí. Pozmeňujúci na číslo 9, Pán Guerrero. Chcel som len povedať, že v španielskej verzii posledný riadok alebo posledné riadky tejto verzie hovoria, že keď budeme hovoriť o otázke integrácie e, politiky spolupráce do rozvoja. Tu by sme mali skôr hovoriť o environmentálnych projektoch v rámci politiky spolupráce a rozvoja, čiže ide o lingvistickú opravu Jednoducho sa tam e, dostala chybička. Ďakujem. Hovorí pani predsednička, toto vezmeme do úvahy. Pozmeňujúci návrh číslo 9. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijatý. Pozmeňujúci návrh číslo 10. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijatý. Pozmeniť návrh číslo 11. Otvorím hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijatý. Pozmeniť návrh číslo 12. Otvorím hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijatý. Pozmeniť návrh číslo 13. Otvorím hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Nie, nefunguje to. Takže znovu otváram hlasovanie. Takže otvorím hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijatý. Pozmeňujúci návrh číslo 14. Otvorím hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijatý. Číslo 15. Otvorím hlasovanie. sur 15, il y a un split vote, donc euh, la première partie. Tu je hlasovanie po častiach. Prvá časť, poprosím. Hlasujme. Ak ste dohlasovali, končím hlasovanie, prijíma sa. Druhá časť. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 16. Hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 17. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa. 18. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Príjima sa. 19. Hlasovali ste, prosím, všetci. Končím hlasovanie, príjma sa. Te, teraz e, úvodné ustanovenia, dvojka. Končím hlasovanie, príjma sa. Trojka, hlasujeme. Hlasovali ste, prosím, všetci. Končím hlasovanie. Príjima sa. Pozmeňujúci návrh číslo 4. Hlasujeme. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Príjima sa. Peťka. Hlasovanie po častiach. Prvá časť. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Nefunguje snad niečo? Takže ešte raz. Dúfam, že tentokrát to vyjde. Peťka, prvá časť. Hlasujme, prosím. Už to funguje. Ešte stále nie. To tu snad nemáme žiadneho technika. alebo sa premiesnite k inému prístroju hlasovaciemu. A predsa len to už ide. Takže končím hlasovanie, prijíma sa. Druhá časť. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Teraz jednotka Hlasujeme. Končím hlasovanie. Príjima sa. Teraz ústny e, pozmeňovací návrh. Hlasujeme. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Príjima sa. A teraz hlasujeme o text v pozmenenej forme. Hlasujeme, prosím. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Ďakujem vám. A teraz sme elektronické hlasovanie skončili. A dostávame sa opätovne k bodu, ktorý sme e, odložili e, pred hlasovaním, čiže bod číslo 10 našeho programu. Demokratická kontrola plánovania v rámci rozvojových právnych predpisov Musíme si teda prevzieť k tomu tie e, podklady. Ide o preverenie národných e, indikatívnych programoch pre Braz, e, Brazíliu, Mercosur a ďalšie krajiny. Pán Görens sa prihlásil ako vedúci pracovnej skupiny D a povie nám, ako pokročili práce Ďakujem. E, k tejto veci, pani predsedajúca, nechcem vlastne nič povedať. Chcel by som len pozmeniť termínový kalendár a navrhujem ho, navrhujem teda diskusiu s koordinátormi k tejto téme. Súhlasia všetci, aby sme diskutovali najskôr o tomto. Pán Guerrero. Nie som proti tomu, aby sme hovorili o tomto stretnutí na stretnutí na, o tomto bode na stretnutí koordinátorov, ale chcem sa spýtať, či po tomto stretnutí nebude pracovná skupina D. Čiže pán Gerens by sa mohol nad tým zamyslieť. Podporujem, podporím to, čo nám navrhne, takže súhlasím s tým s tou diskusiou na stretnutí koordinátorov alebo v pracovnej skupine číslo D, ktorá by sa mala zaobrať touto otázkou. Pani Gres, máte slovo. Áno, chcem len podporiť eh, to, čo povedal pán Gerenc. Čiže nikto nie je proti, aby sme na stretnutí koordinátorov hovorili o tomto bode. Čiže teraz eh, prejdeme k bodu programu. Ide o otázku rôzne. Nie sú sú žiadne otázky v tomto rámci. Takže a pán Gerenc, chcete slovo? Áno, mohli by sme naplánovať stretnutie koordinátorov hneď po tomto stretnutí. Ak ostatní súhlasia, tak získame tým veľa času. A nemusíme čakať až do 18.30. Súhlasia koordinátory? Dobre, takže Musíme len na to upozorniť pána Mičela. Čiže zostáva nám iba oznámiť eh, dátum budúceho stretnutia v Bruseli tu zajtra 31. augusta o 14. do 15.30 bude stretnutie k Pakistánu. Je to e, mimoriadne stretnutie a pozývam vás všetkých, aby ste si vypočuli pani Georgievu,